Vážení kolegovia, začneme a poprosím vás, aby ste sa pousádzali. Dnes budem predsedať e, tomuto výboru a požiadam vás o trošku strpenia. Robím to poprvýkrát. Začíname teda s schválením programu. Chce niekto niečo dodať do dnešného programu? Doplniť? Ak nie, tak e, pôjdeme podľa programu. Ďalší bod je schválenie zápisnice z predchádzajúcej e, schôdze. Všetci ste mali možnosť si prečítať. E, chcete k tomu niečo dodať alebo nie? Dobre, takže môžeme prejsť na bod 4, oznámenie Pred, predsedničky, takže prvé oznámenie spravím po anglicky, pretože textom dostala po anglicky. Špecifické vzdelávanie pre gender mainstreaming v činnostiach Európskeho parlamentu bude na dvakrát prednáška 16. oktobra pracovný seminár 19. novembra. Toto školenie má prispieť k tomu, aby sa zabezpečilo šírenie osvety a potrebných znalostí v oblasti gender equality a zakomponovanie perspektívy rodovej rovnosti do legislatívnej práce eh, je toto školenie určené pre všetkým pre zamestnancom, politickým poradcom, ale aj asistentom poslancov. Druhé oznámenie Laureáti Nobelovej ceny Malala Yousafzai a Kailash Satyati bojujú za práva detí. V 2013 Malala e, získala Sacharovú cenu za slobodu e, prejavu, bojuje v celom svete a konkrétne za vzdelávanie žien a dievčat. E, to je téma, ktorá bude aj e, predmetom e, diskusí počas Medzinárodného dňa žien e, v roku 2015. Prechádzame na ďalší bod, oznámenie predsedu ohľadom koordinácie 13. oktobra, keďže som sa nestretla s kolegami na tomto stretnutí, všetci dostanete písomne oznámenie do vašich e-mailov a budeme o tom hovoriť po čas najbližšieho stretnutia. Môžeme teda prejsť na bod 6 pokrok v oblasti rovnosti e, mužov a žien za roky 2013. E, Machka Habelo, spravodajkyňa, poviem k tomu len toľko, že budeme pokračovať v diskusiách, s ktorými začali naposledy Budeme mať verejné vypočutie tentokrát. Pripomeniem, každý rok výbor pre ženy schvaluje správu o rovnosti mužov a žien v Európskej únie. Prvá výmena názorov prebehla 24. septembra. Pani Karabela predložila základné témy svojej správy. Dnes s potešením môžeme privítať dvoch odborníkov, pani Ženovevu Tiševu po mojej pravici a Eh, pani Klodia Men po mojej lavici, ktoré vám budú hovoriť o postavení žien a do, o tom, ako zakomponovať rodovú tematiku do všetkých politík. E, pani Ženova Tyšová je z Bulharska a pani Menen je sekretárka, e, tajomnička Konfederácie m, mm, m, mm, odborov v Európe. Merci, ma, madame la présidente. Mais Ďakujem pekne, pani predsednička. Nemám k tomu veľmi čo dodať, k tomu, čo ste povedali. Nakoniec som to povedal už minule, keď som hovoril o tejto správe Eh, je pravda, že v tomto parlamente sme chceli mať správu, ktorá by sa zamerala na pokrok, ale aj na obavy, ktoré ešte stále pretrvávajú v oblasti rovnosti. A tu chcem pripomenúť, že som sa chcela zamerať na takých 5 či 6 kapitol, ktoré mi pripadali dôležité. Eh, mm, nerovnosť odmeňovania, násilie na ženách s konkrétnym vývojom eh, informačných technológií a sociálnych sietí, násilie, ktoré ktoré, samozrejme, hovoríme o, najprv vždy na, myslíme o fyzic, na fyzické násilie, ale je tu aj násilie psychologické, ale aj obťažovanie predovšetkým mladistvých prostredníctvom nových technológií a sociálnych sietí, čiže nemôžeme toto ignorovať. Materská dovolenka, ktorá mm, nie je v poriadku už niekoľko rokov, tu sa snažíme dohodnúť kompromisne. Najprv medzi nami je to veľký kompromis a nie nejaký boj dvoch politických strán. Ehm, jedných tvrdia, že je toho priveľa, druhí tvrdia, že zase je toho málo, ale ak nájdeme taký široký kompromis, tak dúfame, že potom aj komisia, aj rada pokročia v tejto veci a nájdu riešenie, ktoré bude predstavovať prínos a pokrok pre väčšinu európskych žien. Nezabúdam ani na, je to ste vedľajšia téma, ale e, na uznanie otcovskej dovolenky a úlohu otcov od narodenia dieťaťa je tu vynikajúci slogan, ale keďže je to ďaleko od ďalších volieb, tak to spravím pre zelených. Otcovia sú takisto rodičia, to bola tá reklama. Bolo by to pekné na tričku, ale um, momentálne to nebudeme hovoriť. Samozrejme dopad krízy a politika hospodárskej obnovy, pretože kríza má dopad na ľudí, treba to študovať z rôznych aspektov kríza ako taká, ale aj riešenia. E, bola tu recesia, čo sa týka poskytovania služieb obyvateľstva v mnohých krajinách, takže ženy sú e, často e, väčšími obeťami alebo viac pociťujú dopady krízy a dúfame, že v rámci politiky obnovy hospodárskej súťaže, e, obnovy hospodárstva sa nám podarí zohľadniť všetkých systém zdaňovania, ktoré, ktorý často postihuje skôr ženy za to, že sa rozhodli nepracovať na plný pracovný úvezok. E, tu predstavujem svoje názory na túto tému, ale ide o, aj o to, aby sme mali systémy verejnej správy pre všetkým daňové otázky, aby sme bojovali proti diskriminácii žien. Uh, cez daňové témy. Potom je tu ďalšia téma, e, právo na prerušenie tehotenstva ako základné ľudské právo. Jednoducho žena e, je, e, rozhoduje o svojom tele. A potom z, zosúladenie súkromného pracovného života. Myslím si, že dnes sa budeme zameriavať pre všetkým na dva aspekty násilie. To je zásadné, pretože je to naďalej fenoménom, fenoménom, ktorý je všade veľmi prítomný, či už je, hovoríme o fyzickom násilí alebo inom násilí. A v Španielsku napríklad sa uvádzalo ako príklad, e, niekoľko rokov potom prišla kríza a niektoré mechanizmy jednoducho sa prestali upredňovať, ale mm, je potrebné e, mať potrebnú legislatívu a stíhať e, páchateľov násilia cez trestný proces až, až po súd a podobne. E, potom je tu tá téma obťažovania pre všetkých mladých cez sociálne siete a gender mainstreaming v politiky štátnej správe už akékoľvek politike. Mali by sme mať taký reflex, aby nie len v našom výbore, ale aj v ostatných výboroch, sociálne veci, zamestnanosť, hospodárstvo, aby všetci sme si vždy uvedomili, dobre, keď príjmeme nejaké rozhodnutie, bude, mohlo by byť zaujímavé pre občanov, skúsme vždy mať na pamäti aj to, aký to môže mať dopad na e, mužov a ženy, či diferencovaný alebo nie. Čiže to by bolo zaujímavé vypočuť si vaše názory na túto tému vypočuť si aj našich odborníkov, či odborníčky určite. Tá diskusia bude prospešná pre všetkých. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Dobre, takže odovzdám slovo pani Tyševe, ktorá je riaditeľkou výskumnej nadácie rodovej rovnosti. Pani Tiševa bude musieť odísť po svojej prezentácii, takže budeme mať len krátku diskusiu. Ak máte záujem, môžete e, diskutovať s ňou hneď po prezentácii. Добър ден, на всички. Особено удоволствие и чест е за мен да бъда. Prajem všetkým dobrý deň. Je mi veľkým potešením aj, aj cťou e, zúčastniť sa tohto vypočutia v Európskom parlamente, e, pre všetkým konkrétne vo výbore FAM. Ďakujem organizátorom, pani Gabriel, okrem iných, ktorá je veľkou aktivistkou a ktorá proaktívne bojuje proti násiliu na ženách nielen v Európe, ale konkrétne v Bulharsku. Na úvod by som chcela vás všetkých pozdraviť a poďakovať sa vám, poďakovať sa za e, vaše snahy a diskusie o takej citlivej problematike, ako je násilie na ženách a za to, že sa snažíte zaviesť globálnu politiku boja proti násiliu vo všeobecnosti. Je pravdou, že máme určité úspechy a dosiahli sme jednoznačné pokroky, o ktorých nikto nepochybuje. Ale my by sme chceli, aby sa zrealizovala taká globálnejšia politika, aby sa prijali akési normy či štandardy, a aby existovali právne a aj trestnoprávne mm, nástroje na ochranu žien. Občianská spoločnosť, ktorej som predstaviteľkou, eh, je takisto aktívna v tejto oblasti. A tieto aktivity sú v súlade s legislatívou a s európskymi opatreniami z rokov 2013-2014. mám to potešenie a zároveň aj to šťastie, že robím prácu, ktorá ma baví, môžem sa aj venovať e, celým srdcom a so všetkou energiou na prospech žien v Bulharsku, ale aj inde v Európe. Môžem vykonávať túto profesiu slobodne. Mimochodom som právnička a keď pracujem v oblasti rovnosti pohlaví a boja proti násiliu na ženách, myslím si, že ak budeme bojovať, tak môžeme pomôcť ženám, konkrétne im pomôcť. Ja to robím a robím to konkrétne, konkrétne ich pomáham a uvediem aj zo pár príkladov. Zároveň by som chcela spraviť takú inventarizáciu aktuálnej situácie Takže, čo sa týka akéhosi rámca dosiahnutých pokrokov v tejto oblasti, podľa mňa ten rámec máme vynikajúci. Je to vynikajúce východisko pre naše ďalšie práce. A pri prípravu ďalšej legislatívy v rámci boja proti násiliu, ochrany obetí, boja proti trestným činom aj priestupkom, ako aj boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Dúfame, že tento boj sa premietne do takej e, multisektorovej, širšie koncipovanej stratégie. Mimochodom sa pripravuje program na rok 2015 E, pripravuje sa schvalovanie rôznych cieľov a myslíme si, že rovnosť pohlavy a boj proti násiliu by mali byť zakomponované do týchto cieľov a všetci by sme mali prispievať k tomuto boju. Prehodnotenie procesu pekingskej platformy takisto prebieha. Zároveň by som chcela upozorniť na e, implementáciu istambulského dohovoru. E, štáty, ktoré ratifikovali tento dohovor, je naozaj veľmi málo a podľa mňa je dôležité vyvíjať tlak na európske krajiny a vyzývať tieto krajiny, aby podpísali a ratifikovali istambulský dohovor. Chcela by som zároveň pochváliť všetky krajiny, ktoré tento dohovor už podpísali. Malta, Švédsko a ďalšie. Sú to naozaj vynikajúce príklady. A teraz, čo sa týka politickej situácie, fiskálnej a hospodárskej situácie v Bulharsku vzhľadom na e, túto situáciu, ženy E, môžu byť e, obeťou sociálnej exkluzie, a následne teda ratifikácia dohovoru je pre nás prioritou. E, takisto e, existuje jedinečná štúdia FRA, to výnimočná štúdia, ktorá nám umožňuje príjmať opatrenia sledovania vývoja následných aktivít a zároveň môžeme prehodnotiť situáciu v jednotlivých krajinách. Eh, čo sa týka údajov, európskych údajov, mm, nie sú až také dobré. Bulharsko je niekde tak uprostred v priemere. Mm, jednak sú tu služby pre ženy, ktoré nie sú dostatočné, nie sú dostatočne zafinancované a teda následne e, ženy sú v ťažkej situácii a ak sa nepríjmu potrebné opatrenia, tak sa problémy môžu len zhoršiť a prehobiť. Bulharsko by malo byť vyzvané takisto k tomu, aby prijalo oveľa lepšie a prísnejšie opatrenia. Údaje sú doplnené aj údajmi, ktoré dostávame neustále. Mali by sme zohľadniť aj to, že formy násilia sa menia sú tu rôzne formy násilia, migračné toky takisto prinášajú so sebou hrozby a nebezpečenstva. Nemáme potrebné zdroje na to, aby sme organizovali preventívne Eh, aktivity pre ženy z migračných tokov, napríklad ženy zo Syrie, ktorí prichádzajú do Bulharska. Ide o to, aby sme mali aspoň minimálne normy na ochranu žien. Ale chcela by som hovoriť aj na trošku pozitívnejšiu notu. Máme veľmi dobré partnerstvo s eh, vládou. Bulharská legislatíva ochrany žien a boja proti domácemu násiliu, ktorá bola prijatá v roku 2005, je veľmi dobrou legislatívou a zároveň je to aj zákon, ktorý sa uplatňuje v praxi a ženy teda požívajú ochranu vďaka nemu. Podľa údajov, ktoré má k dispozícii polícia, bolo vydaných eh, viac ako 2000 e, eh, zákazov styku na základe tohto zákona. Takisto sú mimovládne organizácie, ktoré zohrávajú mimoriadne dôležitú úlohu a pomáhajú obetiam, eh, prijímajú za nich potrebné opatrenia, kroky a E, zastupujú obete napríklad na súdoch. V roku 2014 e, sa tento zákon dostal na zoznam 25 e, zákonov získal akúsi cenu World Future Council a tento týždeň bude odovzdaná táto cena, na čo sme veľmi hrdí. Sme hrdí, že náš zákon dostane takéto ocenenie. Čo sa týka reformy trestného práva, tu ten pokrok je minimálny. Nový trestný zákonník nebol schválený zatiaľ, čo v návrhu zákona sú navrhnuté ďalšie doplňujúce opatrenia, opatrenia, ktoré postihujú násilie na ženách a všetky formy násilia na ženách. Ďalšia zaujímavá iniciatíva sa týka toho, že už od roku 2004 v partnerstve s, s inými krajinami sme zorganizovali alebo zavedli e, Medzinárodný inštitút pre práva žien. Mm, za, od rokov 2004 za 10 rokov sme nazbierali množstvo skúseností, máme vynikajúce výsledky. E, cieľom tohto inštitútu je zabezpečovať odbornú prípravu právnikov krajín Strednej Európy, ale aj z Ázie a pre všetkým na témy násilie na ženách vo všetkých jeho podobách, e, reprodukčné právo a právo na e, vzdelanie, právo na prácu. Mladí právnici získavajú takto odbornú prípravu v oblasti ochrany a prevencie. Ponúkame im možnosť e, študovať e, dokumenty OSN a európske dokumenty. E, takýmto spôsobom sme už vyškolili vyše stovky právnikov z viac ako 20 štátov. Nie len teda bulharských právnikov, ale aj e, právnikov z Kazachstanu, Uzbekistanu a podobne. Takže pôvodne toto vzdelávanie bolo určené pre krajiny Strednej Európy a sú jom veľký záujem aj z Afriky, takže sa snažíme rozširovať programy ako aj učebné osnovy a zohľadniť špecifika týchto krajín. E, Pod nás by bolo dobré možnosť, e, mať možnosť pokračovať v tejto iniciatíve keďže je to vynikajúca iniciatíva. Toto je fotografia účastníkov jedného kurzu. Pedagógovia sú zo Strednej Európy, zo Západnej Európy, zo Spojených štátov. Ak vás to zaujíma, tak e, môžem povedať o tom niečo viac. Uh, je to štúdium, ktorý končí diplomom, takisto máme aj stratégiu. ktorá má stimulovať krajiny k tomu, aby sa lepšie zorganizovali a zavedli do praxe určité normy, aby zorganizovali e, veci na lepšiu obhajobu a ochranu žien Máte tu uvedených viacero e, príkladov súdnych sporov na Európskom súde. Pracujeme v úzkej spolupráci s výborom OSN a Eh, je tu nepovinný protokol, ktorý je základom našich aktivít. Takisto by som chcela spomenúť dva súdne spory, eh, ktoré sa týkali domáceho násilia. Eh, vlastne tu ide skôr o procesy na ochranu detí a ich matiek. To bol príklad súdneho sporu Jelov versus Bulharsko. Išlo občanov Gambie, ktorí požiadali ochranu a ktorých deti potrebovali ochranu. Zároveň by som chcela spomenúť aj to, že vyzývame za to, aby sa uplatňovalo európske právo. Čo sa týka protokolu a v súlade s týmto protokolom mm, vždy sa potýkame s problémami, keď chceme obete odškodniť, keďže sa tu jedná iba odporúčania a nie rozhodnutia, mm, keďže sa nejedná o rozhodnutia e, súdu v Štrásburgu, sú to vlastne iba odporúčania a keď hovoríme o odškodnení pre obete samotné alebo pre rodiny obetí. násilie na ženách a násilie nespadá do kompetencie Európskej únie a bolo by dobré alebo potrebné, aby tieto domeny spadali do kompetencie Európskej únie, aby sme mohli lepšie eh, obhajovať ich záujmy na európskych súdoch. Tuto je matka jednej z obetí ktorá sa rozhodla uh, vydať sa cestou súdneho sporu. Je to jedna z našich aktivistiek, ktorá je za ratifikáciu dohovoru, bojuje za ratifikáciu dohovoru. Našim cieľom uh, je vytvoriť sieť vytvoriť nástroj spolupráce medzi jednotlivými orgánmi a útvarmi. Máme tzv. alianciu na ochranu proti e, rodovému násiliu. E, takéto centra boli otvorené v 11 bulharských mestách. Bojujeme proti domácemu násiliu, ale aj proti násiliu na ženách, e, násiliu voči rómskému obyvateľstvu, voči migrantom, e, voči ďalším e, národnostným menšinám, voči ženám s postihnutím, voči rôznym škodlivým lekárskym zákrokom na ženách. Máme veľmi dobrú spoluprácu s eh, medzinárodnými organizáciami. Mm, vytvorili sme našu alianciu, máme konzultačné centra otvorené v 11 bulharských mestách. Eh, no samozrejme, financovanie nestačí. Robíme všetko, čo je v našich silách naše ciele a naše výzvy sú veľké, sme naozaj pred e, takým rozhodným okamihom mali by sme mať komplexnejšiu stratégiu a globálnejšiu politiku boja proti násiliu na ženám a proti všetkým formám násilia. Eh, hovorím aj o násilí v médiách, násilí na školách. Našim cieľom je zaviesť systémy náležitej kontroly Európskej únie, ratifikovať dohovor z Istanbulu, prijať potrebné nástroje na zabezpečenie e, sledovania dodržiavania dohovoru, e, na preventívne opatrenia, bojovať e, proti e, obchodovaniu s ľuďmi alebo násilu na ľuďoch, e, mať systém odškodnenia Podľa nás štáty jednoducho sa nesprávajú dostatočne zodpovedne v prípadoch, e, kedy ich občania sa stávajú obeťami násilia základných ľudských práv. Zároveň je potrebné dosledovať použitie finančných prostriedkov, ktoré sú vyhradené na boj e, proti násiliu na ženách, pretože veľmi často tieto prostriedky sa nevyužívajú na správny účel. Ďakujem pekne, pani Tiševa. Takže teraz nám zostalo zo pár minút na to, aby ste položili jednu či viac otázok pani Tiševe. Takže kto má záujem, nech sa páči, teraz má možnosť. Ja, ja une question. Nech sa páči. Ospravedlňujem sa, pokiaľ mi to ušlo, prišla som o trošku neskôr, po tom, čo ste prišli. Odkiaľ, prichádza, odkiaľ pochádza vaše financovanie? Financuje vás centrálna vláda? Alebo je to nadácia, ktorá vás financuje? Čo sa týka nášho centra štúdií, alebo teda tej inštitúcie, tá, tá funguje 15 rokov a je financovaná zo súkromných prostriedkov, hovorím o tej vzdelávacej inštitúcii nadácia otvorenej spoločnosti z Budapešti, z nadácia zo Ženevy e, a hľadáme ďalšie zdroje, ďalšie možnosti. Mm, vidíte, že naše činnosť je bohatá a potrebujeme teda hľadať ďalších sponzorov v Bulharsku. E, tu sú prostriedky Ministerstva spravodlivosti len pre organizácie, ktoré bojujú proti násiliu na ženách. To sú finančné zdroje, ktoré nám vyplývajú zo zákona o mimovládnych organizáciách a tam máme 250 e, tisíc ročne, ale vidíte, že pre jednotlivé aktivity tam máme len možno 10 alebo 15 tisíc eur. A dokonca pre niektoré veci nie sú, nemáme ani pravidelné finančné príjmy. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som sa takisto chcela poďakovať na úvod pani Tiševe a poblahoželať jej k vynikajúcemu vystúpeniu. Mám dve otázky. Pochopili sme, pani Tiševa, hovorili ste o tom, že Európska únia musí vyvíjať tlak na ratifikáciu istambulského dohovoru zo strany členských štátov. Ale ok, ako? Aký tlak môže Európska únia vyvíjať? E, aké lehoty, aký program? Ako môžeme, čo môžeme spraviť preto, aby si členské štáty naozaj reálne uvedomili, že to nielen je signál voči ženám, ale je to aj signál o tom, že e, Európska únia jednoducho naozaj chce priniesť konečné, konkrétne riešenie, ktoré by bolo užitočné pre všetkých, nie len pre ženy, ale aj pre rodinných príslušníkov, pre celú spoločnosť. A mám ešte druhú otázku. Hovorili ste o násilí ale slovo prevencia je vždy tým kľúčovým slovom. Prevencia pre mňa znamená prevencia od toho raného veku. E, môžeme o tom hovoriť napríklad, aké typy iniciatívy na školách robíte preto, aby e, sa tie kliše veľmi rýchlo dost, e, dostali von zo školského systému, aby sme zabránili tomu, že e, v tých neskorších a etapách to nebude mať veľmi ťažké dôsledky na ženy. A ešte na záver, jeden z aspektov, ktorý ma zaujal vo vašom vystúpení, to bola téma, ktorá je stále dôležitejšia podľa mňa. Ochrana žen, ute, um, utečencov. Stále častejšie sa potýkame s touto situáciou, a to nie len Bulharsku, Taliansku či Malte, že hraničné krajiny. A myslím, že sa musíme zamyslieť nad minimálnou ochranou, eh, čo sa týka budúcej integrácie týchto žien do spoločnosti, je to téma, eh, ktorou by sme sa mali dôkladnejšie zaoberať v našom výbore. Aj preto, že na úrovni Európskej únie som stále viac uvedomujeme to, že potrebujeme mať spoločnú migračnú politiku a v rámci tejto politiky úloha žien v žiadnom prípade nesmie byť zanedbávaná, tak ako tomu je v ďalších typoch. Môžem len uviesť prí, príklady, ktoré by som mohla teda uviesť. Takže ešte raz ďakujem pekne. Naozaj veľmi relevantné myšlienky, na ktoré ste upozornili. Ďakujem. Ďakujem pekne. Gabriela, no zareagujem na vaše dve otázky v poradí, ako ste ich položili. Čo sa týka istambulského dohovoru, samozrejme Európska únia môže ísť príkladom tým, že e, pristúpi k dohovoru. Veľmi často sa hovorí, že príliš málo krajín Európskej únie, ktoré ratifikovali dohovor. Je pravdou, že e, Prvými, ktorí ratifikovali, to boli krajiny mimo Európskej únie a teda je ťažké presvedčiť naše vlády. A niektoré krajiny Európskej únie potvrdzujú, že ako by nebolo potrebné dohovor ratifikovať. Uviedla som krajiny, ktoré už ratifikovali, tie by mohli iniciovať diskusiu v rámci Európskej únie. Ale teraz, čo môže spraviť Únia ako taká? Únia môže dať taký oveľa širší rámec e, pre boj proti násiliu na ženách. Informovať obete o ich právach, o právach na súdny spor napríklad. Európska únia sa nezapája rovnakým spôsobom do ochrany žien. Ak by tomu tak bolo, tak potom by také krajiny ako Bulharsko jednoducho bez slova ratifikovali dohovor. Slogan, ktorý sme mali pred našim parlamentom, bol ratifikujte teraz. Myslím si, že Európska únia by minimálne mohla vytvoriť priaznivé prostredky eh, prostredie. Čo sa týka prevencie, to je veľmi široká téma Naša organizácia si to dala ako za jednu z prvoradých úloh. Musíme mať veľmi širokú škálu sietí, ktorá e, priláka ďalšie asociácia, ktorý vyvinú tlak na vlády. Musí to byť v programe, e, v, na školách. Je to veľmi dôležité, musí to byť v učebných osnovách. Jednoducho nemôžeme tolerovať, že ženy nepoznajú svoje práva. A vraciam sa k tomu rámcu, v rámci ktorého by sme mali fungovať. Je potrebné začať prevenciou, pretože ak sa už dostaneme k postihom a k súdnym sporom, to znamená, že už sme násilie tolerovali. Najlepším riešením je, eh, aby takýchto súdnych sporov a stíhaní bolo čo najmenej. Je to problém, ktorý sa netýka len Bulharska. My sme napríklad vypracovali dotazník o násilí na migrantoch. Tento dotazník dávame ženám, e, utečencov a mm, výsledok je taký, že nám hovoria, že oni chcú o tom hovoriť mali by sme mať jednotnejší dokument, jednotnejšie materiály, ale utečenci, ktorí prichádzajú, tak nám hovoria, že sa spoliehajú na to, že Bulharsko im ukáže cestu, ako sa môžu zaintegrovať do Európy. Tri otázky a potom máme ďalšiu prezentáciu pani Mene, pretože tu máme ešte iné témy. Takže pani Bilbao Parandika, potom ešte ďalšie dva otázky a potom dáme už slovo pani Mene. Ďakujem. Eh, Ďakujem Mám stručnú otázku. V súvislosti s vašim vysvetlením a chcem poďakovať za vašu prezentáciu, no chcem sa vás spýtať, či s touto prácou, ktorú ste zrealizovali, e, ak som vás dobre pochopila, robíte prácu, zastávate sa žien za rovnosť a proti násiliu sú to najmä, je to najmä organizácia mimovládnych organizácií. Myslím si, že s problémami, ktoré máme na európskej úrovni v niektorých krajinách, si stále myslíme, že násilie, rodové násilie a domáce násilie je osobná, súkromná záležitosť a neverejná. Zaujíma ma spolupráca, ktorú ste spomenuli s inštitúciami bulharskými a či skutočne vidíte potrebu zaviesť programy, ktoré budú mať konkrétny rozpočet a bude sa riešiť nielen e, násilie, rodové násilie, ktoré je dôsledkom nerovnosti, ale tiež zasiahnuť do politiky rovnosti, či už v oblasti vzdelávania s programami e, inštitucionálnymi, vzdelávacími. A tiež by som chcela vedieť, či máte e, inštitút pre ženy, ktorý v niektorých krajinách skutočne efektívne mohol spustiť programy vzdelávania, boja proti nerovnosti a podobne. V roku 2005 tiež v Pais Basko sme, e, v Baskicku sme e, chválili zákon, kde sa zahrnula politika e, kde sa zahrnula politika boja proti rodovému násiliu. Čiže takýmto spôsobom by sa mohli vytvoriť spoločný inštitút spoločnej praxe na európskej úrovni. Ďakujem. Да, считам направо, за да отговоря, че трябва... Ано, určite. Mm, myslím si, že Európska únia by mala vyslať signál. V prípade Bulharska, tu poviem len krátko, my nemáme legislatívu o rovnosti pohlaví. Snažili sme sa krát sa dopracovať k takémuto zákonu, ale nikdy neprešiel druhým čítaním. Vždy sme sa zúčastňovali tohto procesu. Je veľmi dôležité systematicky to presadzovať, pretože presne takýto zákon je v centre riešení problematiky. Nemáme ani špecializované orgány, je, existuje jedna rada, konzultatívny orgán, konzultatívna rada pre rovnosť pohlaví a v rámci ministerstva práce je jeden útvar, ktorý sa čiastočne zaoberá otázkou rovnosti pohlaví, konkrétne um, diskrimináciou. A aj keď si myslíme, že to asi celkom nezodpovedá smernici, ktorá stanovuje minimálne normy, na ochranu žien. Jednoducho Bulharsko v plnom rozsahu netransponovalo e, smernicu. Každý rok máme sťažnosti, každý rok máme aj plány pre zachovanie rovnosti e, pohlaví e, aj teda eh, je v nich zahrnutá otázka boja proti násiliu na ženách a tieto plány by mali eh, realizovať ministerstva v rámci už schváleného rozpočtu, takže nemáme samostatný rozpočet určený na eh, otázky rovnosti pohľavia. Pani Noel. Hovorili ste o násilí voči ženám v rôznych formách a k tomu patrí fyzické, psychické a sexuálne násilie. Mňa by zaujímalo, ako to je konkrétne s možnosťami terapie pre ženy, najmä terapie pre uh, ženy na vidieku, pretože uh, sexualizované násilie, eh, ak takéto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 uvidím príklad, ktorý sme, prípad, ktorý sme obhajovali. my šlo o mladé dievča, ktoré žilo na vidieku a bolo obeťou sexuálneho násilia. A toto dievča eh, chcelo E, bojovať za spravodlivosť, e, prišla aj so svojou matkou a chceli bojovať proti tomu, aby e, násilníci neobyšli bez nejakého postihu. Tých možností je veľmi málo, možností pomôcť obetiam je veľmi málo, pretože ak tieto obete si nevídu s tým na svetlo sami od seba, tak nemôžeme s tým nič spraviť toto dievča v dôsledku tejto sexuálnej agresie sa stalo bipolárnym, e, vážne chorým a matka prišla, pretože chcela nejakým spôsobom získať nejaké odškodné. My sme začali súdny proces, ale doteraz sme nevybojovali žiadne odškodné. A e, toto dievča doteraz nedostalo vôbec nič. Takže je to tvrdá, ťažká úloha, snažíme sa, snažíme sa pomáhať obetiam aj čo sa týka um, Mm, otázok terapie, mm, starostlivosti zdravotnej a podobne, ale ešte stále je to problematika málo, prijat, málo pochopená, málo vnímaná a nemáme žiadne riešenia. Dobre, takže posledná otázka, ktorú položí pani Jiménez Pesali Barrio. Sí, muchísimas gracias. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem veľmi pekne za vaše, vašu prezentáciu. Ja by som chcela vedieť, či poznáte, alebo aký názor máte, respektíve aké dôsledky má v Bulharsku e, e, dve smernice, ktoré sme prijali, pri ktorých som bola spravodajkyňou, aj spolu s výborom pre e, ženy a výbor pre slobody pokiaľ ide o ochranu ochranu obetí European Protection Order EPO v angličtine a potom ďalšia smernica, ktorá má podporovať práva a ochranu obetí trestných činov. A tam sa tiež nachádza veľmi dôležitý článok v tejto smernici o všetkých druhoch násilia proti ženám, pokiaľ ide o psychologické násilie, sexuálne násilie, ako aj domáce násilie v rodinách Takže chcela by som vedieť, ako tieto právne normy, e, aký vplyv e, majú na ženy, akým spôsobom zabezpečia ochranu žien. A keď e, som počula, že ste hovorili, že táto obeď nenašla oporu v trestnom konaní ani žiadne žiadne odškodnenie, čiže chcela by som sa spýtať, ako si myslíte, sa bude implementovať táto smernica v Bulharsku. Budúci rok je povinnosť pre krajiny implementovať túto smernicu, čiže ako je vaša krajina pripravená na to, aby mohla vykonávať tieto smernice. Ďakujem pekne. Ďakujem благодаря за този Áno, je to veľmi zaujímavá otázka, e, čo sa týka harmonizácie smernice, legislatívy alebo zosúladenia. Tu sme prijali legislatívu, zákon boja proti domácemu násiliu a vnímame, že sudcovia sa snažia po schválení tohto zákona uplatňovať jednotlivé ustanovenia tohto zákona v jednotlivých prípadoch, v jednotlivých súdnych sporoch. Myslíme si, že sudcovia dokážu uplatňovať pravidlá a ustanovenia smernice. Takže z pohľadu súdnej praxe problémy nemáme. A myslíme si, že Mm, uplatňovanie tohto zákona bude veľmi prospešné pre obete nielen Bulharky, ale aj e, migrantov, ktorí prichádzajú do Bulharska. Mali sme, máme prípad uh, uh, v Polsky, kde bol vydané v podstate polský uh, zákaz uh, styku uh, Avšak tento sa musí potom uplatňovať aj v Bulharsku, aby sme mohli naďalej chrániť obeď. No mám pocit, že je potrebné zabezpečiť aspoň minimálnu harmonizáciu, mať minimálne normy spoločné. Áno, máme smernicu, ktorá e, pokrýva dôsledky ako právo na mobilitu, a všetky aspekty, ale myslíme si, že je potrebné mať harmonizáciu ochrany. Teraz už odovzdáme slovo pani Mene, ktorá je tajomníčka, tajomníčka Európskej konfederácie odborov. Madame, Ďakujem pekne za slovo, pani vážení poslanci. Ďakujem pekne za možnosť eh, pozdieľať s vami nejaké myšlienky a eh, politiku hľadom eh, rodovej rovnosti. Verte tomu, že za takýto krátky čas nebude možné pokryť všetko, ale pokúsim sa za tých 15 minút to celé stihnúť a Eh, podnetiť diskusiu. Predtým, než predstavím isté eh, nápady, budem hovoriť o eh, rodovom mainstreamingu, kríze, európskom semestri, stratégii rovnosti, legislatívnej únave, nástroch na, a potom o témach na ďalšiu zamyslenie. A to všetko za 15 minút. Chcem pripomenúť, že rodový mainstreaming môže byť naozaj silný koncept. Dnes sa to považuje za veľmi slabý nástroj, ale chcem s vami e, sa podeliť o e, dôveru v to, že musíme každý deň za to bojovať. Viem, o čom hovorím. Aj v rámci mojej vlastnej organizácie to nie je vždy jednoduché, ale vždy sme presvedčení, že e, rodový mainstreaming je silný koncept. A sú tu tri podmienky, kedy môže byť rodový mainstreaming úspešný. To je prístup zo spodu ho, hore a teda zo hora dole. Všetci musia byť o tomto postupe presvedčení. Potom musíme mať jasne zadefinované procesy, každý musí vedieť, čo má robiť, jasné zodpovednosti a potom tiež monitorovacie nástroje. Uh, Nemôžem všetky nástroje vám však predstaviť, ktoré boli vyvinuté za posledné dve desaťročia. Hneď na začiatku sme, eh, vypočute sme spomenuli, že rodový mainstreaming je jeden nástroj, potom audity rodového mainstreamingu a takisto rodový, eh, eh, rodové tvorenie rozpočtu. To je tiež veľmi zaujímavý nástroj, ktorý sa vytvoril na úrovni EÚ a potom ide index rodovej rovnosti, ktorý vytvoril Inštitút v Vilniuse. Tiež sme presvedčení, že rodový mainstream potrebuje dvojitú stratégiu. Každý musí byť e, v tejto stratégii zahrnutý a musíme mať príslušné jednotky, politiky, štruktúry rodovej, e, rodového mainstreamingu a celá práca musí ísť ruka v ruke. Čo to znamená v prípade krízy? E, teraz sa zameriam na správu, ktorá je základným dokument tohto, dokumentom tohto vypočutia. Áno, zistenia tejto správy sú aj v iných dokumentoch a ukázalo sa, že e, kríza zúžila isté rodové medzery. Čo, pokiaľ ide už aj o e, rozdiel v platoch a e, v zamestnanosti podobne, takto sa zúžilo, ale je to ešte veľmi kritické hodnotenie v tom duchu, že to nie je preto, že máme lepšiu situáciu medzi e, ženami a mužmi v Európe, ale pretože sa zhoršujú pracovné podmienky na trhu pre mužov a tým pádom sa to e, vyrovnávalo smerom nadol. Takže sú tu veľmi e, atypické tiež pracovné podmienky pre mužov a ženy, čo je presný opak toho, čo sa snaží EÚ a zmluvy do, dosiahnuť a to je práve harmonizácia smerom nahor. Pokiaľ ide o situáciu za posledných 5 rokov, tak e, nebolo vykonávať žiadne hodnotenia rodového mainstreamingu, pokiaľ ide o e, protikrízové opatrenia alebo zákrné balíky a podobne. E, vždy bolo také odvodnenie, že nie je čas, treba rýchle veci prijať a teda, že nie je, nie je možné vykonať posúdenie rodového mainstreamingu. Pokiaľ ide o tvorbu rozpočtu v rámci uh, rodových otázok, tak uh, ned- ne- nedeje sa veľa a pokiaľ máme informácie a, a z našich obmedzených zdrojov, tak uh, Ehm, iba sa vykonalo veľmi málo. A ešte chcem pripomenúť eh, Eurobarometer 371 z február 2013, ktorý bol eh, vykonaný na základe požiadavky parlamentu išlo o to, čo si Európania myslia o rodovej rovnosti počas krízy a z toho máme veľmi zaujímavé zistenia, ktoré často používame. Bolo by dobré, keby že sa v budúcnosti zopakuje takéto, e, takýto barometer aby e, sme vedeli, ako európska populácia vníma rovo, rodovú rovnosť, najmä ohľadom e, krízy. Teraz poďme na európsky semester, ten sa tiež v správe spomína. Aj sa to spomínal, zapracuje ho do plánu. Nemôžem samozrejme spomenúť všetky podrobnosti kritického posúdenia a tak ďalej, ale vo všeobecnosti si myslíme, že úsporné opatrenia a makroekonomické politiky sú nad uh, celkovými sociálnymi politikmi a to v európskom semestri chýba. Chceme takúto sociálnu dimenziu mať v politike a e, chceme aj špecifické odporúčania pre krajiny za posledné 3-4 roky. Teraz už viete, že sme v štvrtej fáze a neexistuje tu žiadna koherentnosť medzi týmito odporúčaniami pre členské štáty, pokiaľ ide o rodovú rovnosť. Niečo sa e, pridalo, to sa tiež uvádza v správe, ale my máme svoje vlastné posúdenia aj svoje vlastné, vlastné publikácie, ktoré vám rada posuniem a my v našho inštitúcie na tom, na tom pracujeme a môžeme vidieť napríklad, že Rakúsko ohľadom rodovej, rodových rozdieloch v prípade platoch to zohľadnilo, ale iné členské štáty napríklad nie. A vieme, že v všetkých členských štátoch je problém práve s tým, tým rozdielom v platoch. Takže to je ako napríklad e, príklad my a odbory sa veľmi obávame toho, že sociálny dialog sa častokrát zanedbáva, najmä pri tvorbe politik a celkových procesoch, preto vyzývame k lepšiemu sociálnemu dialogu sociálni partnery, pokiaľ ide otázky trhového, e, trhových otázok tak, a expertov, tak tí, tu by sa mali práve experti dostať k slovu, pokiaľ ide o tvorbu politiky v rámci európskeho semestra. Pokiaľ ide o sociálne ukazovatele a sociálny sociálnu podobu tabulku, tak e, je potreba, aby tiež boli rodovo racionalizované. Tu tiež je potrebné vykonať značnú prácu. Tiež sme si vypočuli, že e, nový európsky predseda komisie, pán Juncker, e, volá za vyhotovenie sociálnych posúdení vplyvu v rámci svojej agendy. To by mohla byť cesta k tomu, aby sme mali viacej e, rodových e, viacej posúdenia ohľadom rodovej rovnosti v jednotlivých oblastiach. Potom máme stratégiu rovnosti a Dúfame, že bude nová a že bude aj prebiehať konzultácia v tejto oblasti. Vieme tiež, že prebieha diskusia hodom legislatívnej Eh, únave. Je to aj v rámci tohto legislatívneho procesu. Dúfame, že hoci je teraz málo času implementovať v rámci tohto funkčného obdobia e, legislatívu, je tu veľmi dlhý zoznam e, legislatívnych aktov, ktoré boli, ktoré boli schválené za predchádzajúce funkčné obdobie. Máme e, otázku rodičovskej dovolenky, ochrany materstva, e, vyváženého rodového zastúpenia v predstavenstvách podnikov. Takisto sa vydali odporúčania, pokiaľ ide o mm, medzeru v platoch, ale to je menej záväzné a my máme dojem, že je tu nerovnováha medzi takýmito odporúčaniami, ktoré e, nie sú zahrnuté do európskeho semestra. Potom sú tu otázky ďalších e, fóriem rodičovskej dovolenky E, na OČRK a podobne. E, lebo keď máte e, člena rodinou, o ktorú sa musíte starať a podobne. Všetko súvisí s demografickou zmenou. Je to otázka, ktorú musíme urgentne diskutovať, o ktorej musíme urgentne diskutovať nie len na národnej, ale aj na EÚ úrovni. A na poslednom mieste e, násilie je založené na rode. Ja nie som až taká optimistická ako predrečníčka, ona hovorila, že existuje excelentný rámec na EÚ úrovni. My si stále myslíme, že napriek toľkej práci, ktorá bola vykonaná za posledné 4-5 rok, rokov, vieme stále, čo nám chýba, čo musíme urobiť. Máme viacero e, dôkazov, faktov a čísiel, ale ten právny rámec nám stále chýba a my musíme na tejto téme pracovať. Chcel som ešte spomenúť, že ILO teraz pracuje na dohovore na základe ohľadom násilia E, založenom na rode a my dúfame, že sa nám podarí e, pracovať ďalej na tejto téme dohovoru. Na to sa veľmi tešíme. Máme tu ďalšie nástroje, ako som hovorila. Táto, e, tento zoznam nie je vyčerpávajúci, ale to je iba tak námatkou, aby ste mali predstavu, na čo sa ešte môžeme pozrieť z hľadiska rodového mainstreamingu, napríklad garancia vlastne mládeže, Prečo sa nepozrieť e, na túto garanciu mládeže, aké by to mohlo mať dopad na mladých mužov a ženy? Momentálne táto oblasť, e, v nej sa neplánuje e, zohľadniť rodový mainstreaming, ale to bolo zaujímavé. Potom balík sociálnych investícií, na to by bolo tiež zaujímavé sa pozrieť z, cez prízmu rodového mainstreamingu. Potom projektové financovania, spolufinancovanie, to sa spomína tiež v správe. Uh, je tam jasný záväzok, ale nechcela som tiež zabudnúť povedať, že peniaze sú veľmi dôležité, je dôležité pozrieť sa na to, ako sa zmíňajú aj najmä z perspektívy rodového mainstreamingu. A takisto ďalšie potom ide o aktivity zvyšujúce povedomie a informovanosť. Takže toto som si pripravila na e, vypočutie. No a teraz sú to ďalšie témy na zamyslenie. Podľa mňa e, toto sú témy, ktoré je potrebné e, zohľadniť v novej stratégii rodovej rovnosti. Ro, úloha mužov v rámci rodového mainstreamingu. V predchádzajúcom období to bolo trošku zohľadené, ale podľa mňa nie vyčerpávajúco. Musíme sa tiež vrátiť späť k otázke stereotypov. týchto, v tomto období máme pocit, že stereotypy E, sa vracajú. Máme tu návrat e, k tradíciám a rodovým stereotypom, musíme to znovu prehodnotiť. A možno by som teraz mohla urobiť trošku reklamu, e, nie pre náš inštitút ETUC, ale teraz bol výborný projekt pre stereotypy a vzdelanie. A bolo to veľmi zaujímavé. Aj Eh, Európska federácia žurnalistov skúmala, ako eh, tvorcovia politik, ako vy, sú vnímaní v, v médiách, v televízii, v tlači a ako to ozrkadluje tiež stereotypy v médiách. Toto je určite tiež oblasť, ktoré by sme mohli eh, prispieť aj teda z pohľadu odborov. Potom medzera v dôchodkoch, to je tiež Eh, oblasť, do ktorej musíme viacej preniknúť, viacej ju skúmať a pozrieť sa na eh, dôchodky a medzeru medzi mužmi a ženami. Potom eh, tu máme rôzne sektory, ktoré už boli identifikované, že majú veľký potenciál rastu a musíme sa pozrieť na rôzne sektory a pozrieť sa, na čo to znamená pre mladých mužov a ženy a celú kovú populáciu a sú tu ešte ďalšie tri oblasti, ktoré by som chcela spomenúť, teda profesie STEM, technológie, matematika, um, inžinierstvo. Potom máme biele ehm, pracovné miesta a potom zelené pracovné miesta. Toto sú e, oblasti, na ktoré by sme sa mali pozrieť. No a na záver potrebujeme tiež e, spoločne spojiť sily a sme, stojíme za vami, pokiaľ ide budúce aktivity a váš mandát, takže dúfame, že sa nám podarí veľmi úzko spolupracovať, ako sa nám podarilo aj za vášho minulého funkčného obdobia. Ďakujem za slovo. Thank you. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. Poprosím, aby ste rešpektovali čas. Teraz bude priestor na vaše otázky. Um, Ďakujem veľmi pekne za prezentáciu. Myslím si, že to bolo veľmi zaujímavé, hoci ste vlastne e, iba zdôraznili tie najkľúčovejšie body, na ktorých máme pracovať. Veľmi ma zaujal ten bod Youth Guarantee. E, bolo to veľmi zaujímavé, ako môže tento projekt mať vplyv na mladých mužov a ženy. Myslím si, že celku tú, túto iniciatívu by sme mali zvážiť pretože podľa mňa tu nemáme ešte dostatok faktov a údajov. Bolo by dobre, keby sa na to podrobnejšie pozrieme. Ešte mám dve ďalšie otázky. Prvá sa týka tej penzijnej medzery, ktorú ste na záver spomenuli. My sme to tiež zniesli e, z, na výpočti z Marianne Tyson, pretože keď sa pozrete na bielu knihu, ktorá bola vypracovaná s komisiou a na druhej strane sa pozrete na, na odporúčania špecifické pre členské štáty, tu môžeme vidieť, že tu je jasná diskrepancia, jasný e, rozdiel medzi odporúčaniami, e, čo robiť, ako bojovať proti tejto penzínej medzere. A ona práve odkazovala na to, že potrebujeme podľa stratégie EÚ 2020 zvýšiť zvýšiť e, zamestnanosť žien. Ja e, tvrdím, že to je veľmi dôležitý cieľ, ale na druhej strane potrebujeme tiež, e, aby komisár hlavne, a parlament tiež prijal určité kroky. A ešte otázka, tak po strane ide o e, zastúpenie žien v odboroch, vy ste to tiež e, spomenuli. V dokumente bolo tiež spomenuté, že 45 všetkých ETC e, členov sú ženy. a teda, že je výnimkou, keď sú zastúpené ženy v odboroch. Takže čo vy robíte v rámci odboroch v tejto oblasti, to by ma veľmi zaujímalo. Ďakujem. Ďakujem pekne za tieto otázky. Zrejme trošku bude trvať, aby som to e, podrobne e, vysvetlil, a Samozrejme, pokiaľ ide o e, odporúčania pre jednotlivé krajiny, sú tam isté nekonzistentnosti v zisteniach v týchto správach a potom pri európskom semestri začali sme o tom diskutovať v rámci Konfederácie európskych odborov, ako aj s organizáciami dôchodcov a samozrejme existujú rôzne spôsoby, ako sa dá kompenzovať táto segregácia na trhu práce pre ženy a mužov a možno v budúcich generáciách bude menej týchto medzier, ale vieme, že v súčasnej generácii eh, dôchodcov a pre ženy môjho veku, eh, keď sú blízko veku odchodu do dôchodku zvyčajne, alebo odídu na dôchodok po dlhých období Eh, keď boli na materskej dovolenke, kde neprispievali do systému, tam je stále diskusia o tom a sú rôzne návrhy, ako to vyriešiť počas života, ale keď hovoríme o samozrejme tejto agende, tak nemôžeme eh, zanedbať tento veľký rozdiel v dôchodkoch a myslím, že minimálne v konfederácii odborov eh, sme pripravení rozmýšľať nad mechanizmami kompenzácie, ale to sa týka len prvého pilieru. E, niečo úplne iné sú ďalšie piliere, ako sú súkromné dôchodky. Tam samozrejme ženy majú menej prostriedkov na to, aby si mohli odkladať v rámci súkromných dôchodkových schém. Takže tieto zmeny zatiaľ by sa týkali len prvého piliera. Takto predbežne rozmýšľame, ale v každom prípade chceme pokračovať v diskusiách na túto tému. A ako som povedala, e, teším sa, že budem na tejto téme úzko spolupracovať most s parlamentom. Nejde tu len o zamestnanosť, ale musíme tiež rozmýšľať nad novými formami, ako to vyvážiť. A ďalšia vec, pokiaľ ide o 45 žien v odboroch a nedostatočné zastúpenie, my samozrejme monitorujeme túto situáciu, tento vývoj. A čo je zaujímavé, je, že participácia žien je stabilná v rámci odborového hnutia, zatiaľ čo participácia mužov klesá, ako som povedal, i z dôvodu straty pracovných miest, preto je ešte väčšia urgentnosť, urgentná potreba zlepšiť, e, znížiť túto rozdiel. Máme niektoré ustanovenia pre ITUC e a ďalšie európske federácie, ale problémy sú na najvyšších pozíciách, generálny sekretári a podobne. Tam je veľmi málo ženských lídrov zastúpených. A na ďalších úrovniach je už viac e, šéfov, šéfiek, teda odborov oddelení, ale pokiaľ ide o tie top pozície, tam dominujú muži a my v ETUC máme len málo právomoci, aby sme to mohli ovplyvniť. To musí prísť zvnútra, v rámci odborových zväzov, z ich národných centrál. Ďakujem pekne. Slovo dostáva pani Petia. Mač. Ďakujem pekne, pani predsednička. Mali ste veľmi zaujímavú prezentáciu. V tejto súvislosti by som rada zareagovala na správu pána Tarabelu a prišla s niekoľkými návrhmi a zaujímal by ma tiež váš názor. Pokiaľ ide o pracovný čas, častokrát sa v Európe rozširuje na večer ako i na e, víkendy a štátne sviatky. Kríza zhoršila túto situáciu, najmä sektor služieb, kde ženy sú vo väčšine a trpia týmito podmienkami v správe pána Tarabelu podľa mňa by sa mala objaviť i analýza súčasnej pracovno-právnej legislatívy a odporúčania, ako zabezpečiť e, slušné, primerané, e, primeraný pracovný čas, ako i voľný čas, ktorý by mal e, obsahovať nedeľu. Ďalšia vec je otázka reprodukčných práv a zdravia žien, pokiaľ ide o právo právo na potrat. Ja chcem povedať, že reproduktívne zdravie by malo zostať súčasťou kompetencie e, národných štátov. Tu myslím, že nám nebudeme mať dostatočnú podporu a bude nás to ča- stať viac času a peňazí bez dosiahnutia výsledku. Ďakujem pekne. Okay, thank you. Yeah. Ďakujem pekne. Áno, pracovný čas, pracovné hodiny, to je samozrejme veľmi horúca téma je ťažké z pohľadu odborov o tom hovoriť, pretože sa nám nepodarilo minulý pondelok dosiahnuť nový rámec o pracovnom čase so zamestnávateľmi týždenom a mesačnom, takže teraz čakáme na nový návrh, ktorý príde e, z komisie. Vieme, že isté štúdie už prebiehajú na národnej úrovni, najmä v oblasti e, zdravotníctva. Nadmerné, nadmerný pracovný čas v sektore zdravotníctva. No máme pocit, že, e, že vo všeobecnosti členské štáty chcú to rozšíriť, nechcú e, rátať ako pracovný čas, tiež keď je niekto v pohotovosti, podľa nás to tiež je pracovný čas. Takže bude prebiehať veľmi intenzívny boj, e, predpokladám v blízkej budúcnosti, pretože táto smernica sa predpokladá na jar budúceho roku, takže očakávame nový návrh. A čo bolo zaujímavé počas týchto rokovaní, ktorý, ktoré sme mali, je, že minimálne medzi zamestnávateľmi a medzi odbormi bolo spoločné chápanie toho, že pokiaľ ide o politiku o zladenia práce, musíme niečo urobiť i pre zamestnan, zamestnancov, zamestnanky, ktoré majú denné potreby, aby mohli zvládnuť i rodinné záležitosti. Takže je to súčasťou spoločného chápania, ale nie je to postačujúce z hľadiska celkovej otázky pracovného času. To je jedna z najťažších tém v súčasnosti. Merci. A... Ďakujem pekne. A teraz pani Intivelt. Ďakujem pekne, pani predsednička, a ďakujem vám za vašu prezentáciu. Ehm, myslím, že by som podporu, podporila mnohé z odporúčaniami, z odporúčaní, ktoré ste, ktorými ste prišli, ale trošku by som chcela vás požiadať byť trošku kritickejšia i seba kritickejšia z hľadiska odborov. Už ste naznačili, že ženské zastúpenie ehm, pomedzi, pomedzi lídrami odborov by sa mohlo zlepšiť a myslím si, že odbory nie vždy pomohli ehm, riešiť otázky žien. Napríklad reforma trhu práce. Odbory e, reprezentujú tých, ktorí majú prácu. V poriadku, to je vaša zodpovednosť, ale zo definície to znamená, že ochraňujete tých, ktorí tú prácu majú a niekedy to ide na úkor tých, ktorí ju nemajú a vieme, že častokrát e, legislatíva pracovná predstavuje prekážky pre mladých ľudí, ženy, imigrantov, ktorí chcú vstúpiť na trh práce. Pozriem sa napríklad na vlastnú krajinu. Mnohé ženy si našli prácu ako živnostničky, pracujú teda z domu, majú svoju vlastnú firmu a sú samostatné bez bez e, zamestnancov, nie sú zamestnanci, čiže sú mimo sociálneho zabezpečenia, mimo penzijného systému. E, nie preto, že by si to vybrali, ale preto, že je ťažké pre ne e, dostať sa na trh práce. A podľa mňa odbory boli extrémne konzervatívne v tejto oblasti a bolo by veľmi užitočné, ak by ste mohli rozmýšľať nad modernejšími riešeniami. To sa týka i vašich pozícií k, úspor, k úsporným politikám. Pokiaľ ste proti úsporám, čo si myslím sa len málo týka otázky rodovej, ktorú navrhujeme, tak potom aké alternatívy majú ponúkať odbory, pretože nemôžete naďalej tvrdiť, a že udržanie verejného drhu, dlhu, ktorý je a tie náklady na to sú vyššie ako výdavky na vzdelanie alebo sociálne benefity napríklad. To je neudržateľné, to nie je sociálne a to nie je solidárne. Takže aké alternatívne riešenia poskytujete, aby sme sa ubezpečili, že nebudeme míňať viac na verejný dlh ako na sociálne ciele, ktoré zdieľame. A potom kolegyne z EPP, neviem, odkiaľ prišla tá pripomienka k potratu. Neviem, či sa to nejako týka vašej e, prezentácie. Povedali ste, áno, je to v národnej kompetencii, áno, zákony o potratoch, ako aj reproduktívne práva a sexuálne práva sú súčasťou národných zdravotných politík a preto by to malo byť i súčasťou európskych zdravotných stratégií, ako i ďalšie zdravotné aspekty a EPP je niekedy trochu oportunistická, keď si volí to, čo je národná kompetencia, čo nie. Moja mailová stránka je plná pozvánok e, na semináre zo strany EPP k rôznych zdravotným otázkam. Myslím, že by to malo zahrňať i reprodukčné a zdravotné práva a je šokujúce, že ženy v niektorých Eh, častiach Európy majú prístup k bezpečnému potratu a v iných častiach nemajú. A to je nerovnosť v zdravotníctve a to by sme, myslím, mali riešiť tiež. Ďakujem pekne. Požiadam všetkých, aby ste sa pokúsili trošku skrátiť vaše vystúpenia, pretože ešte máme ďalšie témy. Takže požiadam vás, aby ste odpovedali na túto otázku, aby sme teda ostali pri tej téme dnešného dňa. A potom je tu ešte pani Kozlovská, pani Marena, pani Valina a pán Tarabila dostane takisto slovo na by mohol uzavrieť túto diskusiu, keďže je spravodajcom, ak samozrejme e, k tým súhlasíte. Takže nech sa páči. Okay. Difficult to answer to all these different... Samozrejme, ťažké zodpovedať na všetky tieto aspekty, prečo sme proti úsporám. Uviedli sme to vo viacerých dokumentoch, nebudem ich všetky teraz spomínať, ktoré sme e, pripravili, myslíme si, že kolektívne úspory všade v Európe vo 28 krajinách ne, nebudú viesť k lepšiemu dopytu. Je veľa inštitúcií a ekonomov, ktorí podporujú túto myšlienku, dokonca aj komi- pre- predseda komisie Juncker vyzýva e, na plán, prichádza s plánom 300 miliard na investície, potrebujeme investície, nielen sociálny investičný balíček e, investície do ľudských zdrojov, ako aj do infraštruktúry a ďalších oblastí, pretože to vytvára zamestnanosť, to vytvára rast a to tiež vytvára budúcu perspektívu. Ja za 5 minút samozrejme to nemôžem teraz všetko vysvetliť, možno pri kávičke vonku vám to môžem vysvetliť. Prijali sme vlastný investičný plán, e, vyzývame na 2, 2% HDP, dodatočnú sumu aby sme opäť mohli naštartovať ekonomiku v Európe a potom uvidíme. Musíme samozrejme upraviť trh práce. Nie je to len na odboroch, je tam veľa, veľa práce, e, čo ne, my, aj keď hovoríme tiež, že sme konzervatívni, my chceme mať E, zamestnanosť, aby e, boli sociálne chránené zamestnankyne, aby mohli pracovať či už na plný úvezok alebo na čiastočný úvezok a tiež chceme e, ošetriť všetky medzery a nekonzistentnosti, ktoré sú v pracovnoprávnej legislatíve. Toto je naša hlavná oblasť, ktorej sa venujeme, ale samozrejme nemôžem teraz ísť do podrobností. A každá žena, každý muž v Európe sú vítaní, môžu sa k nám pridať. Neznamená to, že len uh, E, zamestnanci, ktorí majú, sú riadne zamestnaní, môžu e, byť členmi odborov. Aj vy môžete sa stať členom odborov, my nie sme exkluzívnym klubom, naopak, my sme otvorené hnutie a o čo viac ľudí sa k nám pridá, o to bude lepšie a budeme môcť v rámci rôznych skupín viesť diskusie. Nebudem teraz rozoberať všetky štruktúry, ktoré máme v Európe, ale sú ich skupiny nezamestnaných, ktorí diskutujú o svojich problémoch a ako sme povedali, e, obhajujeme sociálnu ochranu pre všetkých, čo je podľa nás ľudské právo a nie je to vyhradené len pre istú skupinu obyvateľstva. A ako ste povedali, primeraný dôchodok alebo dôchodok z prvého piliera uh, musíme riešiť, sme kritickejšie možno trochu k e, súkromným dôchodkom skutkovým programom, ale samozrejme teraz nemôžem zachádzať do všetkých podrobností týchto aspektov, ktoré ste spomenuli. A pokiaľ si myslíte, že sme konzervatívni, to nepočujem prvýkrát. Už pred 20 rokmi som to počula, keď som pracovala v Nemecku, že E, že sme dinosauri 21. storočia, to pre mňa nie je problém. Ja sa pridržiavam mojich hodnôt, môjho presvedčenia a nemusím meniť môj názor každých 5 rokov. Takže odpovede áno, e, som konzervatívna. Ďakujem pekne. Prejdeme na ďalšiu otázku. Pani Kozlovská, nech sa páči. Vážená pani predsednička, dámy a páni, Chcela by som sa poďakovať za prezentáciu, pretože odbory podľa mňa sú akýmsi prirodzeným spojencom tých všetkých, ktorí bojujú za práva žien. A rada by som, aby odbory boli prvoradým partnerom v diskusiách s vládou a s tými, ktorí bojujú za práva žien. Chcela by som sa opýtať, do akej miery sú názory odborov ujednotené v tomto ohľade. Napríklad v Polsku jeden z postulátov e, lobbystiek alebo lobbystov za ženské práva e, je flexibilná pracovná doba. Jedným z kľúčových postulátov vždy bolo ratifikovať Istanbulský dohovor. Jeden zo základných postulátov e, lobbystov za ženské práva v Polsku je zavedenie a implementácia smernice o kvotách a e, v tomto zmysle sa stretáme s veľkou opozíciou odborárov. Boli tu protesty proti flexibilnej e, pracovnej dobe. Niektorí odborári v Polsku protestovali, keď e, prebiehali diskusie o istambulskom dohovore. A čo sa týka štruktúr odborov, e, Ehm, dominujú v nich muži, v vedeniach odbora, odborov sú skoro výlučne muži. Takže chcem sa opýtať, či môžeme dúfať, že snáď raz ehm, odbory budú univerzálne a všade rovnako podporovať práva žien. Ďakujem. To je ďalšia ťažká otázka. Ja neviem presne, aká je situácia v Polsku. Viem trošku, ako prebiehali diskusie o dôchodkoch. Neviem, aká je situácia v Polsku ohľadom istambulského dohovoru. Viem minimálne, že polskí kolegovia zo Solidarnosti a OPZZ naozaj veľmi bojujú za e, tieto myšlienky s novou vládou, čo sa týka flexibilizácie trhu práce, takisto aj otázku flexibilnej pracovnej doby. Ja neviem, či E, to je len o e, zlepšenie alebo zmierenie pracovného, súkromného času, ale či o, ide o podstate predlženie pracovnej doby. Viem, že sú tu veľké konflikty medzi odbormi a aktuálnou e, polskou vládou ohľadom flexibilného trhu práce. Čo sa týka smernice o kvotách, ETUC sme prijali spoločné vyhlásenie ako Konfederácia odborov. Polsko nás podporilo. E, podporili sme aj správu EP a iniciatívu pani Redingovej, čo sa týka novej smernice. Ja som sa proaktívne zapájala do prípravy tejto novej smernice o tzv. podnikových radách ale viem, že výkonní pracovníci v podnikoch um, nie sú veľmi členmi odborového hnutia. Uh, musím povedať, že mnohí odborári hovoria, čo sa vôbec trápite výkonnými pracovníkmi a vrcholovými manažermi, ty sa vedia o seba postarať, musíte skôr riešiť otázky ľudí, ktoré viac potrebujú podporu odborárov. Čiže áno, je tu určitá také kritické hodnotenie situácie, ale celkové sa dá povedať, že e, podporujeme a schvalujeme aspoň na EU úrovni túto smernicu. Jediné odbory, o ktorých viem, ktorí sa jasne vyjadrili, že toto nechcú podporiť, sú lotišské odbory. Takže ja neviem, nevedela som o tom, že v Polsku je veľká kritika tejto problematiky. Ďakujem pekne, pani Arena. Ďakujem pekne. Ja som chcela hovoriť o otázkach stereotypov na školách a teda v vychovacom vzdelávacom procese, ale na úvod chcem povedať, že patrím takisto medzi konzervat konzervatívcov, o ktorých hovorila pani Mene, to znamená konzervatívci obhajú sociálne práva. Čiže ak takto definujete konzervatívcov, tak potom som hrdá na to, že som konzervatívec. Čo sa týka stereotypov, povedali ste, že sú také dva veľké oblasti, kde ste našli stereotypy. E, školský vzdelávací systém a novinári e, chcem hovoriť pre všetkým o školskom systéme. Uvedomujeme si, že hneď v prvých rokoch školskej dochádzky 80 e, učiteľiek sú ženy, skôr viac ako 80 Sú to ženy, ktoré sami boli úvodzovkách obeťami stereotypov. To znamená, že boli skôr orientované na to, že majú študovať, eh, sa majú stať učiteľkami, pretože eh, sme im hovorili stereotypne, že muži skôr študujú vedú, tvrdú vedu a, a ženy idú skôr po tých sociálnych eh, štúdiách. Čiže je to stereotyp. Akú vnímate úlohu odborov v rámci odborov na školách práve preto, aby sa zmenilo toto, že ženy boli v podstate obeťami takýchto stereotypov a ako je možné viac otvoriť E, túto problematiku a ako môžu byť e, iné sektory partnermi, aby na školách dávali väčšiu možnosť už od mladého veku deťom o tom, aby ich lepšie orientovali na ich budúcu procesiu, profesiu. Takže ja neviem, sú to partnerstva s priemyselným sektorom. Myslím si, že to akási instrumentalizácia vzdelávania e, ako môžeme teda spraviť niečo preto, aby sa e, odstránili tieto bariéry alebo zmenšili rozdiely? Ja si myslím, že to možno nie je dlhodobé, ale možno také strednodobé, strednodobá spolupráca, pretože existujú určité odbory na školách, pedagogické odbory, ktoré sú ďalej v tejto téme a niektoré menej e, výchove. Viem, že na základných školách je viac učiteľiek a menej učiteľov, čiže tu už je tento problém, ako deti v, v tom ranom veku na školách sa môžu e, vytvoriť predstavu o iných rolách eh, a vedieť si predstaviť, že učitelia môžu byť aj muži, nie len ženy. Potom je druhá vec, čo sa píše v učebnicách, aké stereotypy sú tu a čo je v učebných osnovách, aké stereotypy sú v učebných osnovách. A áno, máte pravdu, že tu je vždy otázka toho, do akej miery by sme mali zasahovať a eh, spolupracovať s predstaviteľmi priemyslu a aký prínos eh, by mal priemysel z toho, ak by sa zapojil do prípravy učebných osnov pre všetkým na základných školách. Ako som povedala, je to skôr taká stredobá výzva, ktorú musíme zvážiť, ale Európskej únie pedagógov na tom pracujú a sú, máme zaujímavé zistenia, ktoré ak vás zaujímajú, tak vám ich môžem poslať. Ďakujem pekne. Pani Valina Dela Novel. Dobrý večer. E, chcela by som sa vás spýtať, ako na odborárku, čo si myslíte na vyhlásenie, ako tie, ktoré sme počuli v Španielsku, E, zo strany prezi, prezidentky e, prezidentky zväzu zamestnávateľov povedali, že ne, povedala, že nebudú vôbec zamestnávať ženy vo veku 25 až 35 rokov v období uh, plodného veku. Samozrejme je to nielen diskriminačné, pretože žena sa chce stať matkou a má právo predsa byť matkou a zároveň možnosť i, musí mať možnosť i mať, byť zamestnaná. Uh, a potom mám otázku, pokiaľ nebudeme mať deti, kto zaplatí za naše dôchodky v budúcnosti. Chcela by som poznať váš názor, ktorý vyjadrila žena, ktorá sama má 6 detí. Yeah, this is very worrying trend, not only in Spain. Áno, je to veľmi uh, zlý trend v Španielsku a niekde inde. Vedeli sme o tom aj na stretnutí Equinet, to je Európsky orgán um, orgánov pre rovnosť, ktorí podávajú uh, informácie o tom, že je tu veľká diskriminácia vzhľadom na tehotenstvo alebo možné tehotenstvo. V mnohých krajinách je to zakázané a zamestnávateľia sa snažia to zakamuflovať nejakým spôsobom, ale predovšetkým, keď ženy sa chcú zamestnať, to znamená v procese výberu a náboru, už sú v podstate akoby vylúčené e, z možnosti dostať zamestnanie. Možno, že to, teraz o niečo ľahšie pre nich, ale nie je to také ľahké. A tento trend je veľmi hrozivý a to, že zákonne je to zakázané, napriek tomu máme e, dôkazy o tom, že tento starý problém sa vrátil opäť a musíme bojovať proti stereotypom. Mysleli sme si, že toto je už prekonané, ale musíme sa k tomu znova vrátiť a spolu s organizáciami zamestnávateľov e, bojovať proti tomuto a šíriť osvetu. To je zatiaľ všetko, čo k tomu môžem povedať. Ďakujem pekne. Pani Višňovská, kratučku otázku a potom dáme slovo pánovi Tarabelovi. Mm, tlmočníkov máme do 18.40, takže poprosím vás, aby ste skrátili vaše vystúpenia, otázky a odpovede. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pokúsim sa hovoriť krátko. Nechcem e, tu nejak zavádzať, aby ste si mysleli, že odbory v Polsku sú proti ženám alebo že ich netrápia problémy žien, pretože to by vôbec nezodpovedalo realite. Ja si myslím, že to je skôr problém, ktorý spočíva v niečom inom vláda jednoducho nevedie správny dialog s odborármi a tento dialog za posledné roky bol v Polsku úplne neefektívny. Ak si pozrieme napríklad všetky aktivity, e, ktoré súvisia s dôchodkovou reformou, a napríklad predlženie veku, odchod do dôchodku 67 momentálne teraz je odchodový vek pre mužov aj ženy. A keď sa pozrite na kvalitu žien, napríklad e, žien, e, všetkých, pardon, kvality žien pre všetkým na vidieku, tam je e, sú väčšie problémy z, z um, zdravotníctva. Určite to sú témy, ktoré by sa dostali na černý zoznam v Polsku. Takže ja by som chcela požiadať kolegov z Polska, aby nehovorili za všetky polské ženy, pretože sú polské ženy, ktoré si myslia, že rodina a deti sú mimoriadne dôležité a myslím si, že názor pani Kozlovskej nepredstavuje názory všetkých Poliakov. Mm, to nebola otázka, alebo to stanovisko, alebo názor. Pán Tarabila, nech sa páči, poprosím vás, aby ste uzavreli túto tému. Môže j'ai pour, mais je suis seul. No ja som hlasoval za, ale som sám. Dobre. No čo by som k tomu mohol povedať po tom, čo tu zaznelo? Všetko je veľmi zaujímavé, čo sa týka tých dvoch tém, ktoré nás nezaujímali. Vrátim sa k tej prvej téme. Boj proti násiliu. Je to trvalý boj. A možno občas o tom hovoríme viac, občas menej No, spomínam si na písomné vyhlásenie, ktoré bolo veľmi úspešné. Samozrejme, je to taký symbolický nástroj parlamentu, pretože nemá žiadnu právnu e, váhu, ale písomné vyhlásenie je jedno z malých, ktoré si získalo veľkú väčšinu podpisov predchádzajúcich legislatívneho obdobia. Bolo to na začiatku E, vtedy sa žiadalo, aby na najbližších 5 rokov, to bolo v roku 2010, teda aby na najbližších 5 rokov sme mali rok, ktorý bude venovaný boju proti násiliu na ženách vieme, že e, to nevyrieši problém, keď máme rok vyhlásený niečo, máme o rok proti chudobe a to znamená, že po tom roku neznamená, že chudoba už neexistuje, vôbec nie. Ale ide o to, aby počas jedného roka všetky orgány, verejné orgány, mimovládne organizácie, všetci, ktorí sú zodpovední, či už na úrovni Európskej únie alebo v členských štátov, aby sa bavili na túto tému a zabezpečili to, že táto téma, ktorá je možno viac stavu v niektorých krajinách ako v iných krajinách, aby sa zabezpečilo to, že sa bude o tom hovoriť viac, aby sa o týchto témach hovorilo a to by znamenalo pokrok pre, predovšetkým pre tých, ktoré zažívajú tento fenomén, ktorí ním trpia. A preto eh, to písomné vyhlásenie bolo síce úspechom, ale teraz je potrebné eh, povedať kolegom, ak je možné získať podporu veľkej väčšiny politických strán a najväčší možný zemepisný eh, záber. Mm, čo sa týka gender mainstreaming do verejných politík, tu je potrebné si mm, vytvoriť nový reflex a vždy, keď sa robí analýza dopadov, treba sa pýtať, aká je analýza dopadov na muži a, mužov a ženy pri politikách, ktoré schvalujeme. Keď sme hovorili tu na to, tak na okraj e, o mladých, mám pocit, že momentálne e, je to v podstate len niečo vyhlásené a nič sa nedeje. Pretože počúvam aj od niektorých krajín, že verejné e, orgány štátnej správy, ktoré majú zrealizovať záruku mladých, zabezpečiť ďalšiu odbornú prípravu, rekvalifikáciu alebo poskytnutie aspoň dočasnej e, nejakej práce, aby mali prvé skúsenosti že to nie je zrealizované. Dnes hovorí predseda komisie Juncker, že dobre, máme tam e, v tej záruke pre mladých 6 e, miliard eur, ale Juncker hovorí, nebudeme do toho dávať ďalšie peniaze. Je pravda, že tie, ktoré tam sú, nie sú čerpané, pretože e, komisia to brzdí, čiže možno niektorí funkcionári by možno mohli to pohnúť pred, ale môžeme povedať, že teraz, keďže sa tá, tá záruka pre mladých nerealizuje, nerealizuje, je to chyba komisie a nie jednotlivých členských štátov, pretože jednoducho sa e, znížila podpora tejto politiky a nie je to chyba hospodárskych subjektov, operátorov, ale je to chyba e, komisie. Čiže rozpočet, ktorý tu máme, musíme vypracovať projekty a zabezpečiť, aby tu bola možnosť e, a aby sa zabránilo e, rôznemu zaobchádzaniu s mužmi a ženami. Budeme hovoriť o všetkých fázach e, tohto nového reflexu, ktorý si musíme vyvinúť. E, samozrejme, už sa o tom dnešnému dňu dosť hovorí, ale myslím, že to treba systemizovať a to bude aj výsledok mojej správy. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne. Takže chcem len pripomenúť harmonogram, prezentácia návrhu správy 1. 2. december 2014, lehota na pozmenujúce návrhy 8. december 2014, schválenie výboru žien január 2015 a schválenie na plenárnej schôdzi dúfame vo februári 2015. Takže ešte raz ďakujeme pekne aj pani Menne aj všetkým, ktorí sa zúčastňujú týchto diskusí a môžeme prejsť na bod 7. Stratégia Európskej únie pre rovnosť mužov a žien po roku 2015. Hneď odovzdám slovo spravodajkyni pani Maria Nojko. Na úvod poviem len toľko, že 30. septembra 2014 koordinári sa rozhodli pripraviť správu o stratégii Európskej únie pre rovnosť mužov a žien po roku 2015 Pani Neuchl bola určená ako spravodajkyňa. V 2015 komisia začne pripravovať novú stratégiu rovnosti mužov a žien a analizuje 6 takých prioritných oblastí aktuálnej stratégie a vyhodnotí dosiahnutý pokrok. E, správa z vlastnej iniciatívy výboru pre ženy prispeje e, do prác komisie. Dnes budeme mať takú prvú výmenu názorov bez dokumentu. Táto správa z vlastnej iniciatívy je viacero myšlienok a viacero tém, ktoré sú naozaj veľmi dôležité. Takže odovzdávam slovo a mm, kolegovia, myslíte na to, že tlmočníkov máme iba do 18.40, ešte máme aj ďalšie témy, takže ďakujem pekne. Herzlichen Dank. Ich werde ein paar Worte zu Ďakujem veľmi pekne. Ja poviem pár slov k mm, Európskej stratégie EÚ EU pre rovnosť medzi ženami a mužmi na obdobie roku po roku 2015 a potom ma bude zaujímať diskusia. Už eh, tu odznelo, že máme tu 6 až 7 eh, tém, ktoré sme jasne vykryštalizovali už v minulých diskusiách. Tieto témy sa potom tiež musia objaviť v najbližšej správe. Nemyslím si však, že by sme sa mali sústrediť iba na tieto témy. Je dôležité, aby sme jasne nastolili jednotlivé súvislosti medzi témami. Sexualizované násilie má tiež vplyv na pracovné podmienky žien. Takisto pracovné podmienky žien potom zase majú vplyv na ekonomickú situáciu žien, ekonomická situácia žien má zase vplyv na zdravie žien a tak ďalej. Uh, keď chce niekto robiť eh, politiku rovnosti, tak eh, je potrebné hneď si uvedomiť, že nejde o piliere, ktoré je eh, potrebné riešiť individuálne, ale ide o témy, ktoré sú medzi sebou prepojené a je veľmi dôležité aspoň v predslove to zdôrazniť, že nejde o jednotlivé témy, ale ide o celý obsiahly um, ehm, rozmer tém, ktoré medzi sebou súvisia ženy uh, na pracovnom trhu. Uh, tak e, to je e, veľmi dôležitá téma. Ide o ženy e, vo vyššom veku, ktoré sa dostanú do chudoby, potom ide o rozhodovacie procesy, potom o zlúčenie rodiny a povolania a tak ďalej. Ženy počas uh, hospodárskej si- krízy, keď uh, chýbajú peniaze v štáte, tak toto je tiež téma, ktorá nás bude tiež veľmi zaujímať. A ďalší bod, ktorý by som chcela zaviesť, a to je žena a zdravie. V predchádzajúcom uh, bode stratégie tá, e, táto téma chýbala. E, táto téma tam nebola veľmi uvedená, bola skôr medzi riadkami, nebola jasne na papieri. Ale ženy a zdravie e, tiež presahuje tému žena a násilie. Ide o prístup k zdravotnej starostlivosti, ide o možnosť zdravotného poistenia a podobne. Ide aj o to, že je tu sú tu rôzne spôsoby, ako sa vykonáva výskum, a zdravotná starostlivosť a je to skôr zamraná mužov a nie na ženské tela. Pokiaľ ide o otázku diskriminácie, tak e, o tom by sme sa nemali veľmi e, rozvíjať, predsa to je známe. Je jednoducho dôležité aj obrátiť sa na iné oblasti ako e, identifikácia a podobne. Je potrebné zdvihnúť oči a vidieť celý rozmer a robiť rodovú politiku nielen pre nás, ale aj e, preto, že e, cel, táto politika VU e bude mať vplyv na politiku na celom svete. Táto rodová dimenzia v rámci zahraničnej politiky či už prevencie konfliktov, riešenie konfliktov, to vidíme každodenne v televízii, ako konflikty rôzneho charakteru majú vplyv špeciálne na ženy a ako E, svet takýmto spôsobom funguje. Tu apelujem tiež na otázku spolupráce. Ešte stručne je jasné, že táto správa e, už iba na základe obmedzeného priestoru, ktorý tam je umožnený, táto správa nemôže pokryť všetky body, ale aspoň úvodom by malo byť jasné, ktoré body sú na stole a exemplárne potom e, niektoré body rozviesť a teraz by ma veľmi zaujímalo vaše stanovisko k tejto stratégii. Ďakujem pekne. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. Takže slovo dávam tým z vás, ktorí chcú zareagovať. Pani Galpec. Um, uh, Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Rada by som chcela eh, poďakovať spravodajkyni za jej správu. Toto je ten správny prístup k téme. Súhlasím, že v tejto oblasti, e, najmä keď vytvárame stratégiu, všetko so všetkým súvisí. Nie je to nová téma. A nie je to dnes, že začíname o tejto téme diskutovať. Už e, sme aj na nedávnych vyučutiach počuli, že táto téma má históriu a má prepojenia k predchádzajúcim strategickým obdobiam, napríklad 2010 až 2015. Rada by som pripomienkovala stručne túto tému, respektíve témy. Keď hovoríme o stratégii, je potrebné zvážiť jednotlivé usmernenia. V prípade stratégie rovnako je potrebné zvážiť rôzne nástroje aj metódy, keď hovoríme o ženách, a kríze a o trhu práce. To je úplná pravda, presne ako pani spravodajkyňa povedala. Súhlasíme tiež s tými hlavnými bodmi zamierenia, diskusie a hlavnými prístupmi a zacieleniami. Tiež sú tu ďalej otvorené otázky, je ich eh, oveľa viacej, než odpovedí, ktoré sme zatiaľ dostali, najmä pokiaľ ide o oblasť trhu práce. Je tu veľa žien na trhu práce, veľa manažeriek, ale to neznamená, že máme viacej vplyvu na jednotlivé procesy a že jednotlivé rozvoje sú pozitívne a že sa nám podarí vymaniť ženy z chudoby. Uh, je rovnako je potrebné zvážiť eh, mieru eh, chudoby eh, v, medzi staršími ženami a takisto mali by sme znížiť penzínu medzeru. To je téma, ktorá už tiež bola predmetom diskusie hneď v predchádzajúcom bode dnešného zasadnutia. Tiež by som rada videla viaceré ukazovatele, ktoré by mohli merať tieto aspekty. Uh, Eh, hovoríme tu o napätí, hovoríme tu o týchto eh, otázkach a je ťažké vidieť jednotlivé špecifika, pokiaľ ide aj o program Youth Guarantee alebo o penzínu medzeru. Čo chceme dosiahnuť? Chceme mať stanovené ciele. A ja viem, že máme 28 členských štátov, 28 rôznych uh, legislatívnych systémov, ale je dôležité dosiahnuť výsledky. Preto je dôležité ustanoviť v tejto stratégii, že rovnosť medzi mužmi a ženami môže byť nástroj, ktorý poženie e, obnovenie ekonomiky, najmä po kríze a najmä pokiaľ ide aj o hospodársky rast, sociálnu inklúziu. Tieto úsilia môžu mať iba pozitívny dopad, pozitívne následky. Rada by som tieto aspekty videla zohľadené v stratégii. Pravdepodobne je e, nerealistické očakávať, že sa tieto medzery podarí znížiť na nulovú úroveň, ale momentálne sme v situácii, ktorá môže viesť k plodnej spolupráci. Nejde tu iba o možnosti, ale ide aj o naše záväzky, ktoré máme, aby sme niečo v tejto oblasti urobili. Ženy dáv e, pozor na túto stratégiu. Máme rámec, máme tu manevrovací priestor, ale hoci som nová členka tohto výboru, mám dojem, že ešte sme tento rámec a rozpočet príslušne nevyužili do maximálneho limitu. Mali by sme e, pozornejšie revidovať legislatívu a zhodnotiť svoje možnosti a potom prejsť na ďalšiu úroveň. A to napríklad osloviť konkrétne členské štáty a ich privileja právomoci a práve z tohto sa budeme môcť posunúť ďalej. Chce ešte niekto ďalší sa vyjadriť? Pani Višňovská? E, ďakujem bardzo, pani przewodnicząca. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážené dámy a páni, ja som veľmi rada, že v tejto stratégii, ktorá sa tu pripravuje, že bude viacej e, zamerania na e, politiku zdravia, viacej podpory pre ženy ohľadom ochrany e, zdravia, najmä stredo- a východoeurópske krajiny čelia veľkým problémom v tejto oblasti. Myslím si, že toto je ten správny prístup a správne zameranie. Je tu veľa utrpenia, celá Európa trpí demografickou krízou a takovéto stratégii by sme mali venovať veľa pozornosti práve e, materstvu, podpore e, rodičovstva. Malo by to byť zahrnuté do stratégie, ktorá sa pripravuje. Hovorili ste tiež o penzijných právach a tiež o podporu e, prípade postihnutia a podobne. To je skutočne e, pravda. Platí to tiež dvojnásobne aj pre Polsko. Chcem ešte pripomenúť, že toto je vnútroštátna otázka, ktorú musia rozhodnúť e, naše vlády. Podporujme ženy, ale neprechádzajme z extrému do extrému, neintervenujeme e, do tých e, sfér, ktoré nespadajú do našej právomoci. Ďakujem. Uf. Ďakujem pekne. Ešte chce niekto vystúpiť? Chce niekto za komisiu sa vyjadriť? A nie, dobre, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Vzhľadom na čas môžem iba eh, povedať, že veľmi vítam túto diskusiu a že ste sa dnes do toho takto pustili. Je to pre nás veľmi dôležitá otázka. Samozrejme, je to veľmi e, kľúčový čas diskutovať o budúcnosti e, žien VU, e najmä o program po roku 2015 a tiež, čo sa vyprve v Pekingu, potom Európa Stratégia 2020. To všetko poskytne rámec pre naše budúce stratégie. Teraz zopakujem ešte raz, veľmi vítame túto iniciatívu a sme pripravení s vami spolupracovať. Ďakujem. Merci beaucoup, Madame Ďakujem pekne, pani Bjork. Ďakujem veľmi pekne. Ja s pani kolegyňou Hild spolupracujem a veľmi sa teším, že máme takú výbornú spravodajkyňu. E, poviem stručne, že som veľmi spokojná s tým, čo tu odznelo. A ešte, čo by som chcela podnietiť. Možno mám zbytočné bavy, ale predsa len. E, niektorí chcú, aby e, celá antidiskriminácia sa zhrnula do jednej stratégie, či už rovnosť a podobne. Podľa nás naša úloha v túto vo výbore je, aby sme stále e, mali výnimočnú a osobitnú stratégiu pre jednotlivé aspekty, v rámci ktorej sa e, budeme sústrediť na jednotlivé oblasti, preto by sme mali strvať e, na tom, že budeme osobitne čeliť tejto otázke v osobitnej stratégii. Ďakujem. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. Ak sa teda už nikto iný nechce vyjadriť ani položiť otázku, tak nechám priestor pani Nojchu, aby zareagovala a uzatvorila túto tému. Ďakujem, čas eh, je teda vzácný. V každom prípade moje dvere sú otvorené a eh, som otvorená vašim návrhom a prípadným podnetom. Ak spolu dáme, eh, spojíme svoje sily, budeme úspešní. Ďakujem. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. Takže chcem len pripomenúť harmonogram. Prezentácia návrhu správy 20. januára 2015, pozmenujúce návrhy do 26. januára 2015, 26. E, februára 2015 e, zvažovanie, 30. až 41. maj 2013 zasadnutie a v apríli 2015 by mali táto správa na plenárku. Bod 8. Európska únia, globálny rámec rozvoja po roku 2015. A tu hneď odovdám slovo pani Bjork, ktorá by nám mohla vysvetliť v tých pár minútach, ktoré nám ostávajú, o čo sa jedná. A možno nám ostane trošku času na diskusiu, takže nech sa páči. Tak. Ďakujem pekne. Budem veľmi stručná, keďže už veľa času nemáme a správa tiež mala len veľmi e, krátky časový e, rámec. E, čiže už piatok bude lehota na podávanie pozmeňovacích návrhoch, takže časov veľa nemáme. V krátkosti, čo sme, pove- čo sme urobili? Opierame našu správu na, právu, na prácu výboru, ktorá už existuje počas posledného legislatívneho obdobia Takže e, ide o nové ciele po období, na obdobie po roku 2015. Vidíte hlavné body, ktoré zdôrazňujeme e, v tomto návrhu. Najmä ide o rovnoprávnosť. Tá má byť samostatným cieľom v novom e, rámci po roku 2015. Myslíme si, že EÚ tu dostane veľmi významnú úlohu a je dôležité, aby my ako parlament sme vyslali jasné posolstvo. Ďalej vidíte, že v bode 3 zdôrazňujeme niektoré momenty, ktoré sú veľmi dôležité. Pri tomto rovnakom postavení je, ide tu o prístup k zdravotníctvu, vzdelávanie, boj proti chudobe žien, posilnenie ekonomickej samostatnosti, boj proti násiliu proti ženám a treba dbať o to, aby ženy mali prístup k sexuálnym a reprodukčným právam. A potom som ešte zhrnula niekoľko bodov, ktoré chcem predložiť ako pozmeňovacie návrhy. To znamená, potrebujeme k sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu samostatný odsek, ešte jeden e, možno samo, a ešte samostatný možno odsek k boju proti chudobe z pohľadu žien a ešte chcem zdôrazniť eh, pra, práva LGBT osôb. Eh, v našej práci pre eh, vo výbore sa, ako som povedala, máme veľmi málo času, ale dúfam, že napriek tomu budeme mať kompletný dobrý dokument. Ďakujem pekne. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. Takže, pani Arena, chcete sa znova vyjadriť teraz? Áno, veľmi stručne chcem sa poďakovať za takéto krátke vyjadrenie, v ktorom boli spomenuté priority. Myslím si, že je dôležité riešiť aj otázku mladých dievčat, pretože často hovoríme o zákonnosti alebo rovnosti pardon, mužov a žien a e, e, je veľmi dôležité zamerať sa na mladé dievčatá, nielen v oblasti výchovy a vzdelávania, v oblasti práv, reprodukčných práv a ešte stále sú mladé dievčata obeťami e, príliš šťastného manželstva, znamená príliš šťastné tehotenstvo, znamená e, väčšia e, úmrtnosť e, mladých dievčat. Čiže problematika malých dievčat, mladých dievčat pardon, je veľmi dôležitá. Čiže vzdelávanie, zdravie, násilie, to všetko je potrebné analyzovať spolu a v súvislosti s tým raným vekom dievčat e, v tých rozvojových krajinách. Ďakujem pekne. Chce sa ešte niekto vyjadriť? Ak nie, tak len pripomeniem lehota na pozmeňujúci návrh 17. E, oktober do 10. hodiny rannej mm, do 6. novembra budú schvalované. Schvalovať sa takisto bude 6 novembra a potom 11. novembra vo výbore DV a na plenárke to ešte uvidíme kedy. Takže ďakujem pekne, ďakujem vám pekne všetkým, ďakujeme aj tlmočníkom, ktorí s nami ostali a prajem vám všetkým príjemný večer.